porovnaní s tým, čo sme povedali. Dovolte mi pripomenúť vám, že v Durbane všetky strany povedali, že oni nebudú do roku 2015 pripravení prijať takú dohodu nuša. Nikoho neprekvapuje, že zrazu je to rýchlejšie. Nuž, my sme mali mať jasné očakávanie do Varšavy a nás to nasmerovať ceste do Paríža. No že rozhodli sme financovanie, dobre, niektoré členské štáty, že financovanie, takže sme na stúpajúcej trajektórii, čo sa týka verejných financií. No už rozhodlo sa aj v mnohých ďalších veciach. No a veľký pokrok sme dosiahli stratách, škodách, no už eh, bolo to, bolo to kľúčové pre tie najchodobnejšie krajiny, už viac ako 20 rokov. A viem z toho, čo povedali vo vlastnej tlači, že keď sa vrátili, tak eh, oni to vnímali ako skutočný pokrok. Hm. To ako sme sa k tomu postavili, no a myslím, že to tiež veľmi dobrý pokrok. No a kľúčovou otázkou ňou bolo ADP a to je pracovný program do Paríža. My sme žiadali, by sme mali nejakú na tlačovej konferencii, že chceme nejaký časový harmonogram a máme ho. Chceme, aby všetci splnili úlohy do 2014 a dosiahli sme prvý štveť rok 2015. No a tí, ktorí budú pripravení, samozrejme. Avšak môžete namietať, že to nie je pre každého, ale my nemôžeme niekomu diktovať, aby parlamenty tak rozhodli, ak to nechcú urobiť, ale chceli sme to, že do roku 2000, do prvého štvrť roku 2015 potrebujeme e, plány jednotlivých krajín, tak aby ešte pred Parížom sme videli, že spoločnými snahami zabránime nárastu teploty viac ako 2 stupňa. takže potrebné, aby sme vedeli um, príslubo ešte pred Parížom. Čiže a prečo? Čiže to je dobrý kompromis medzi uh, režimom z hora na dol, z dola nahor. Čiže máme nejaký hybridný, hybridný systém. Takže potrebujeme vytvoriť niečo nové a potrebujeme vedieť plány krajín tak, aby sme mali čas stojí o tom na medzinárodnom, a, medzinárodnom spoločenstve, pretože ak to nebude fungovať, budeme musieť urobiť niečo viac. Takže no, to je veľmi dôležité. Naši francúzskí kolegovia môžu byť spokojní. No a tí z vás, ktorí tam boli, to môžu potvrdiť, že tie diskusie tu Durban niektoré krajiny išli opačným smerom, no a takže sme rovnako právne viazaní, sme zdali v Durbane, ale nemôžeme si myslieť, že že cesta do Paríža nebude bude jednoduchá, takže vieme, že USA sa angažujú čas viac v diskusiách viac ako minulosti a tiež eh, rovnako verejne oznámili, že v prvom štúdiu roku 2015 sú ochotní a pripravení povedať, eh, čo urobia. Takže to bolo pár dobrých vecí. No a na záver. Si určite spomeniete, že sme povedali, že je dôležité na budúci rok, ako sme sa rozhodli, bude prebiehať druhé obdobie záväzkov Kievského protokolu. aby sa, sme sa pozreli na to, čo budeme robiť v tomto období. Toto cvičenie ohľadom toho, čo tam pridáme, ako to bude vyzerať, toho sa musí zúčastniť všetky krajiny. A to je taktiež zohľadnené v rozhodnutí z Varšavy, že v júni budúceho roku sa so stretnú ministri a všetky strany, či už podpísali kiotský protokol, alebo súčasťou druhého záväzkového obdobia, alebo nie, tak všetci sa budú musieť zúčastniť toto stretnutia ministrov a tam sa dohodneme na tom, ako bude prebiehať táto druhá fáza. No a určite vám neuniklo, že je tam nové slovo. Najprv sme hovorili o záväzkoch eh, rozvinutých krajín, potom sme mali akcie pre rozvíjajúce sa krajiny, toto sú formulácie, ktoré nájdete v Kyoto, protokole z Kyoto. My by sme tam tie záväzky, o ktorých sme diskutovali, tam radi mali pre všetkých, ale bolo to kontroverzné, takže sme tam dali slovo contributions, príspevky. Ale s jasnou odvolávkou za týmto slovom, ktoré ktorá hovorí o tom, že toto neprejudikuje právnu formu príspevkov alebo tých záväzkov. Takže dôležité je to, že sme sa teraz bavili toho jedného slova pre rozvinuté a na druhej strane pre rozvíjajúce sa krajiny. Teraz je to rovnaké slovo pre všetky strany, pre všetky krajiny, ale samozrejme očakáva nás vážna diskusia ohľadom právnej formy týchto príspevkov ale je treba povedať, že to mohlo byť aj horšie. Nie je to až také zlé, ako, pretože nadchádzajúce francúzske predsedníctvo kopu už má aj harmonogram a vlastne týmto sa vyznačovala tá konferencia na jej konci. Ďakujeme Conny Hedegaard aj za zhrnutie ohľadom varšovskej konferencie. Musím povedať, že tam sa z, niektorých, z niektorých rozhovorov s delegáciami na tejto konferencie toho vyšlo naozaj veľa, viac než sme očakávali. Medzi tým sa v Polsku preformovala vláda. A určite ich to aj niečo stalo zorganizovať takúto konferenciu. No a na konci je treba povedať, že skutočne to tam trochu stagnovalo, klimatická politika je trochu pomalá, opäť sa vlečia ako slimák, žiadne veľké kroky kupredu. Ale zase nebola to až taká katastrofa. Čo sa týka tých uh, lodných emisí, tak tam by sme mohli niečo urobiť. Máme jednu oblasť v Európe, ktorá je veľmi veľa v kríze to je e, lodenicový priemysel. Myslím si, že by toto mohlo byť dobre pre európske lodenice, pokiaľ by sme znížili emisie. Mohli by sme to robiť až o 70 a to je obrovské číslo. A potom by to teda prispelo, prospelo aj našej environmentálnej politike. Máme totiž v prístavu a prístavných mestách problém s so vzduchom, s kvalitou vzduchu, pretože sa tam pri kotvení lodí e, taktiež trapáli teda páli palivo a čím menej sa spáli, tým menej emisí a to bude dobre pre našu environmentálnu politiku. Máme tu správu HASI, kde hovoríme o kvalite paliva v regióne Zirka. A treba dávať pozor na to, aby sme si vzájomne nestiažovali život, tak ako to bolo v niektorých oblastiach, napríklad v súvislosti s automobilom, tak aby sme nezvyšovali emisie nejakých iných plynov, ale máme tam rôzne technológie, ktoré sú dobré. Čo by si komisia mala aj ostatní účastníci premyslieť? Čo najskôr vybudovať e, lode, ktoré budú e, produkovať menej emisí. Máme naozaj obrovské masívne kapacity. Všade sú kontejnerové lode. Takže možno by sme mohli niektoré zošratovať. Už je ich trochu veľa. Naozaj tých kapacít máme príliš veľa. Ale tým, že sa znižia kapacity, tak potom e, sa o viac nákladov bude deliť menej lodí. Takže mali by sme si to celé premyslieť. Malo by z toho mať prínosom samozrejme životné prostredie, Predovšetkým sme mali sa snažiť zlepšiť kvalitu vzduchu. Pokiaľ nič neurobíme, tak potom emisie CO2 v tejto oblasti od e, roku 2010 do roku 2015 stupnú o 50 Takže preto by som bol rád, keby táto legislatíva bola, aby sme ju všetci mali v hlave, aby sme na to mysleli. A teraz začneme koordinátormi. Ako prvý bude hovoriť Richard Zeber, potom Linda McEwen a potom Chris Davis. A potom ostatní. Chris Davisu nie je, takže kolegyňa hovorí za ňoho. Takže ako prvý Richard Zeber, prosím. Ďakujem, Matias. No, ja tiež začnem to lodnou dopravou už sme videli pri leteckej doprave, aké je to komplikované, čo sa týka medzinárodnej dopravy, zasahovať do toho, že tam boli veľké problémy, ktoré nás čakali. Takže myslím si, že je treba komisia začať e, teda zbieraním údajov, to je správne, ale možno klasický prístup je taký, že sa teraz začne tým zberom údajom a potom sa začne skúmať trh a tak ďalej, to už poznáme aj z iných sektorov. Myslím si, že práve v tomto sektore je to predovšetkým ťažké, rovnako ako v leteckom priestore, pretože je tam medzinárodná, medzinárodná e, konkurencia, unikanie uhlíka a tak ďalej. Takže by sme si mali premyslieť, ako sa k tomu dopracujeme, tak ako povedal predseda, aby sme tieto technologické e, zmeny čo najskôr priviedli na trh. To je tá najväčšia výzva. Existujú technológie, ktoré umožňujú znižovať emisie CO2 aj iných splodín, takže naša flotila by mala byť čo najskôr prestavaná. Samozrejme, teda je treba podnikať niečo v oblasti výskumu, ale musíme teda dosiahnuť zníženie objemu emisí CO2, vylepšiť kvalitu vzduchu, tak by bol čistejší, No na druhej strane nemáme problémy s našim, aby sme nemali problém s medzinárodnými partnermi. A tieto nové lode, ktoré sa budú vyrábať, by potom mali byť, by sme mali byť schopní predať aj na medzinárodnom trhu. Takže myslím si, že by sme mali postupovať pozitívne a v medzinárodnom kontexte aj čo najmenej problematické. Takže komisia, premyslíte si, či by sme nemali k tomu pristupovať pozitívne, najprv zbierať údaje zo sektora, aby sme videli, aké tam sú a potom si stanoviť nejaké cieľa alebo prístupy. Pretože tu sú také isté problémy, ako sme mali v prípade leteckého priemyslu. Vieme, aká tam môže nastať byrokracia. Mohli by sme byť trochu inovatívni a pozrieť sa na to cez iné okuliare. Čo sa týka Varšavy, tak ja som tam nebol osobne, ale je to úspech, ktorý, ku ktorému sme prišli malými krokmi. Je dôležité, aby sme v takýchto klimatických rokovaniach pokračovali, aby sme nestagnovali. A myslím si, že v tomto zmysle dlhodobo môžeme využiť verejnú mienku a celý ten politický proces. Som presvedčený, že štáty na základe hospodárskej situácie teraz sa až tak nezaujímajú o klimatickú situáciu a z dlhodobého hľadiska sa budú. Takže máme tu rozvíjajúce sa ekonomiky ako, ekonomiky ako Čína a tak ďalej, zaoberáme sa kvalitou vzduchu, Takže myslím si, že je tam vývoj, ktorý, ide, sa, ktorý sa vyvíja pozitívne, priaznivo. Takže nemusíme, samozrejme nikto nás nepopíše v médiách, ako že my sme tie obrovské výťazy, to médiá nikdy nerobia. Nejde nám o to, aby sme teraz uzavreli nejakú veľkú záväznú dohodu, ale aby sme dosiahli náš cieľ. Takže musíme dbať na to, aby ten proces pokračoval a skutočne vrtame cez hrubé dosky, takže mali by sme vydržať a byť neochovejní. Som presvedčený, že táto konferencia bola krokom správnym smerom. A ako politici sa musíme spokojiť s tým, že nebudeme popísaní ako obrovskí výťazí, ale myslím si, že, je to, že to bol dôležitý krok, že situácia sa bude meniť a že postupne musíme teraz zastupovať našu líniu, postupovať ako sme postupovali a nakoniec sa to vyvne pozitívne. Ďakujem. Áno, to je treba stále znovu opakovať. Teraz Linda McEwan. Ja prečítam tých, čo sa prihlásili. Dúfam, že na nikoho nezabudem. Takže Linda McEwan potom kolega Sivel Kakis, Anna Rozbach, pán Šimanský, Karl Heitz Florenc, Dan Jorgsen a potom kolega Herbrandy. Zabudol som na niekoho? Nie. Dobre, takže uzatváram zoznam rečníkov a môže hovoriť Linda McEwen. Ďakujem Kony, ďakujem za túto spätnú väzbu. Myslím si, že keď sa pozrieš na to načasovanie ďalších rozhovorov do roku 2015, tak je to v podstate rok pred ďalšími voľbami v USA. Takže uvidíme, čo sa stane s pani Clinton, pokiaľ prezident možno niečo odsúhlasí a potom to neprejde kongresom, tak je to podobné ako tu u nás v parlamente. Príde komisára a vychádzajú nové, nové zákony, ale v podstate nikdy ne, ich neuvidia odsúhlasené, takže je to taký jav, ktorý poznáme. No a aj tu v parlamente, čo sa týka tých klimatických spisov, tak sa to tu komplikuje, ako to aj vie aj Richard. Je to veľmi ťažké aj to presadzovať na plenárke. Veľa vecí, s ktorými by pred 5 rokmi ešte kolegové súhlasili, tak dnes už nie. No a možno aj na rade je to podobné. Aj u, u nás doma sa diskutuje o týchto zelených záležitostiach tzv., ale potom skôr o nákladoch a podobných aspektoch štruktúralnej politike. A myslím si, že niektoré tie záväzky boli stanovené v dobe, keď sa predpokladal ďalší rast. No a teraz máme cieľa do roku 2030. Tá diskusia, ktorá príde, nebude jednoduchá ani v EÚ, ani vo veľkom svete. Takže možno by Európska komisia mala teraz zmeniť svoje formulácie. Spomente si na e, občanov, ktorí platia účty za plyn, za elektrinu. Hovorilo sa o nákladoch na zelenú energiu. Je pravda, že niektoré aspekty sú také, že je treba zaplatiť najprv tú infraštruktúru, aby tá energia mohla byť doručená k ľuďom. Máme tu palivovú chudobu a dôležité aspekty a dostupnosť energii pre domácnosť. Pretože napríklad v niektorých krajinách sa nepodnikajú kroky ako napríklad zateplovanie, nestávajú sa kvalitné domy kvôli kríze. Takže čo si o tom myslíte? Na jednej strane teda máme náklady, ktoré stúpajú a verejná podpora klesne v budúcich rokoch, takže my ani sami nevieme, či do roku 2030 budeme aj my môcť mať jasné záväzky a dodržiavať ich. Takže viem, ako sa diskutuje o klíme v tomto parlamente a taktiež na vnútroštátnej úrovni a myslím si, že, podobný, že v ostatných členských štátoch je to podobné. Ďakujem, kolega Silakakis. Ja budem hovoriť hlavne o MRV, o spise o MRV, o monitorovaní, e, overovaní. Je, myslím si, je to dôležitý spis, je dôležité merať, monitorovať tieto skleníkové plyny, ktoré produkujú lode. A o toto sa snažím aj v mojej správe. Tým, že som rozšíril rozsah pôsobnosti dokumentu, alebo chcem rozšíriť rozsah pôsobnosti dokumentu, je treba, aby toto všetko prebiehalo čo najúčinnejším a najrelevantnejším spôsobom. Kamarát, ktorý pracuje v novinách, mi povedal, nenechaj realitu, aby ti pokazila dobrý, ar, dobrý argument, ktorý máš, ale bohužiaľ ja nechám, svoje, nechám realitu, bo vplyvnila moje argumenty v súvislosti s loďami. Máme tu dopad emisí na kvalitu ovzdušia podľa environmentálnej agentúry a jej správy. Podľa tejto správy lode majú negatívny dopad v medzinárodnom meradle na situáciu so skleníkovými plynmi, na globálne oteplovanie. To je malá časť reality, ktorú musíme ale zvážiť. Toto sa určite zmení z dvoch dôvodov. Poprvé, pretože bude narastať objem obchodu ďalších 30, rok, 30 rokov, rokoch. Námorný obchod je v podstate najúčinnejšou formou prepravy. Tam to taktiež bude rásť. A taktiež síra, ktorá hlavne ktorá znečisťuje lokálne životné prostredie, pretože ňom sa na loďach chladí, tak tam to, tie výpary budú klesať. Takže budeme mať e, globálny ochladzovací efekt podľa Európskej environmentálnej agentúry a potom pravdepodobne príde negatívny klimatický dopad a začne sa to zhoršovať, takže to musíme zvážiť. Taktiež. Tu máme priestor, preto aby sme čo získali v oblasti energetickej účinnosti ale organizácia IMO, od ktorej komisia získava svoje údaje, nehovorí, že to bude až 75%. Hovorí to presnejšie. Hovorí 25 až 75%. Takže nech nám realita nepokazí naše argumenty. Ale realita je 25 až 75% a nie až 75%. Takže Môžeme na tom niečo získať, ale musíme všetko presne meriať a byť realistický. Taktiež musíme vedieť, že dve tretiny nákladov v lode sú práve na palivo. Takže sú tu dôležité trhové stimuly pre loď a tlačí sa na to, aby bola energeticky účinná. Ale vo všetkých, v živom obchode je trhová účinnosť to najdôležitejšie. A my musíme napraviť tie neúčinné aspekty trhové. A preto si myslím, že by sme mali merať skleníkové plyny a musíme ich spoplatniť alebo oceniť. Myslím si, že by to mohlo prebiehať prostredníctvom takých odvodov, pretože prostredníctvom ETS to fungovať nebude globálne. Ale to je druhá vec. Ďalej. Myslím si, čo sa týka tohto konkrétneho spisu, že by sme sa mali pokúsiť čo najviac priblížiť k americkému plánu, ktorý bol navrhnutý organizácii IMO. Je to dobrý plán. A je tam silný argument preto, aby IMO sa v tejto e, záležitosti MRV pohla čo najrychlejšie, pretože len európske MRV to spôsobí problémy. Námorný priemysel nie je energetický priemysel. Toto je najglobálnejší priemysel, ktorý si dokážete predstaviť. Sú spoločnosti, ktoré sú loďami a lode, ktoré sú spoločnosťami. A to je E, veľká časť námorného priemyslu menia svoje trasy, presúvajú sa. Sú tam úplne tie najmenšie lode, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, ale môžu mať svoj úzol mimo Európy. Predovšetkým v oblasti Stredozemného mora. Takže mali by sme tam zaradiť do rozsahu pôsobnosti aj tie malé lode, ísť až na teda tých 400 GT a čo najviac to zjednodušiť tak, aby sme aj rade, aj IMO to zjednodušili, aby sa tým mohli zabrať čo najskôr. Takže mali by sme tento spis konečne dokončiť. Bol by som rád, keby sa nám to čo skoro podarilo. A zaviesť globálne MRV. Čo sa stalo s riadiacím plánom pre lode? To je dôležitý krok, ktorý podnikla IMO. A energetická účinnosť tiež pre dizajn je pozitívny krok, ktorý môže e, pomôcť, že medzinárodné MRV môže, bude veľmi blízko k ďalším našim krokom v globálnom procese. Toľko som Eh, chcel povedať. Ešte snad jedno malé pozorovanie klimatickým rokovaniam. Musíme zvážiť i náš ekonomický eh, eh, pokles. Je to realita po celé roky sa rast zmenšuje a ten rast, ktorý sme predpovedali, keď sme začali naše politiky, už tak ten nám stiažuje kalkulácie. Ja verím, že v našich globálnych argumentoch to treba využiť. Nie sme e, mocný kontinent, ktorý môže pomôcť každému. Máme vysokú mieru e, nezamestnanosti, ekonomická kríza e, nie je ekonomickou krízou sveta, je to e, kríza západu Európy. Toto treba zohľadniť. Len jeden príklad, ktorý je mi blízky mojemu srdcu. v Grécku minus 25 našeho HDP. To je to číslo. Emisie na osobu sú asi na tej úrovni alebo nižšie než e, Turecko. Turecko pritom nemá žiadne povinnosti, takže v skutočnosti je tu problém. Hlavne pokiaľ ide o našich susedov. To treba zvážiť. Ďakujem, ďakujeme. Viem, že vaše srdcia sú plné tém, ale chcem vás poprosiť, aby ste čas e, mali na pamäti. A na rozbach. Ďakujem. Budem hovoriť v svojom materinskom jazyku. Pani komisárka, teším sa, že ste tu. A teším sa i tomu, že konečne sú v centre pozornosti lode, po tom, čo sme hovorili o autobusoch, lietadlách i ďalších iných dopravných prostriedkoch dobre, že sa deje niečo i v tejto oblasti. Je správne, e, hovoril to pán predseda, že je tu e, prehnaná kapacita, ale e, tí dôležití prevádzkovateľia vedia, že lode majú dlhú životnosť a vedia, že keď nadobúdajú nové lode, tak by mali vedieť, e, čo, čo si želáme. Nulové, dlhodobo nulové emisie. Toto treba naozaj veľmi dlhodobo plánovať. Keď napríklad e, hovorím s dánskymi e, prevádzkovateľmi, lodeniciami, tak musí, musia vedieť, vedieť, ktorým smerom sa všetko uberá Viem tiež to, že veľké podniky z experimentujú s ďalšími palivami, biopalivami a tak ďalej. V tejto oblasti sa teraz uh, uh, a to ma veľmi teší. Teraz snáď otázka, či alebo do akej miery máme šancu uh, preverovať emisie. Nehovoríme len o CO2. Ide tu o všetky možné e, veľké lode, krížníky, e, kontajnerové lode, malé rybárske lode a tak ďalej. Takisto plachtenice. Aj tie predsa. smerujú do veľmi, e, do veľmi citlivých oblastí, Arktida a tak ďalej. Aké je realistické a e, tu všetko preverovať a kontrolovať, to je otázka. Ide tu o konflikty záujmov medzi majiteľmi lodi a tými, e, ktorými, ktorí ich prenajímajú. E, na tých majiteľov lodí sa snad dostaneme, ale tí, ktorí e, ich prenajímajú, to je zložitejšia oblasť. Ako možno vyriešiť tento problém? Možno ešte ku klimatickej konferencii, také povzdychnutie, tak povediac. E, Snaď nadviažem na predrečníka. predrečník mal pravdu, keď povedal, že nie všetkým v Európe e, sa darí dobre, že sa sem smeruje viac peňazí. no tak to už je sam, sam, samotné problematickejší prístup. Musíme si dať pozor, aby podporu niektorých členských krajín sme tu nestratili. Je to snad niečo, čo nebezpečné takto postupovať viac peňazí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 Počúval som, čo ste hovorili o Varšavskej konferencii. Pán predseda povedal, že sa prekonali očakávania a vy ste povedali, že to mohlo byť horšie. E, veľa ľudí boli spolo sklamaných, nie sme však prekvapení. Musíme totiž vyhodnocovať E, globálne skutočnosti. Nie je tu priestor na prekvapenie. A dúfam, že stále hovoríme o globálnych dohodách a zmene e, e, jazykov. Potrebujeme prielom, ktorý nie je na, na, na obzore. Chce sa nám veriť, že veľa robíme ako Európa. A ušak táto politika E, tu je rozdiel medzi nami a zvyškom sveta. Všetko, čo tu robíme, je veľmi presné. Máme tu konflikty s ďalšími, s Čínou, s ďalšími veľmocami. Nepo- nasledujú náš príklad, nezavádzajú zmeny. Dám vám konkrétny príklad, pokiaľ ide o, o ocel, ocelové produkty. Už tak na úrovni 17 e, sú momentálne e, sa, e, sadzby. Tento sociálny krízový kontext, ktorý sa tu spomenul, no už tým súhlasím, takisto s greckým predrečníkom. Máme takýto problém palivovej chudoby v našich krajinách, napríklad v Polsku. V niektorých domácnostiach 30-40 všetkých nákladov na domácnosti tvorí energia. Nehovorím tu o tomto, pretože e, budúci rok budú voľby. Nie sú to tvrdé fakty. A množstvo ľudí sa pýta, ako je možné, že musíme príjmať nové redukcie, nové ciele a musíme smerovať k novým e, indikátorom napríklad množstvo tón uhlia na osobu. E, e, inak sa poníma, e, keď máme ísť na vysokú úroveň z nízkej úrovne. Musíme, musíme vidieť, aké sú rozdiely medzi krajinami. Množstvo redukcií, ktoré sme my zavedli v Polsku, naše emisie na osobu sú nižšie než v Nemecku Pritom hovoria o nás ako o výrazných znečisťovateľoch. Ja chcem vás pozornosť upútať na skutočnosť, že veľké problémy momentálne sa spájajú s tým, že bez globálnych dohôd naša budúcnosť, naš náš boj za budúcnosť planéty je veľmi e, spochybniteľný. Vklad Európy klesa klesá, lebo máme krízu iní sú rýchlejší a my sme ich, nes, nestíhame ich dohoniť. A globálna problematika, tieto tri piliere, klíma áno, ale, ale takisto konkurencia našej ekonomiky na e, európskej kontinentálnej úrovni. To všetko je veľmi dôležité. Toto nám hovoria naši občania. Všetko toto robíme, e, e, pretože pamätáme E, na nich. Nezabudajme na túto dôležitú e, otázku. Lisabonská zmluva jasne hovorí, že všetky naše rozhodnutia prijaté na úrovni EÚ nesmú ovplyvniť e, energetický mix členských krajín, energetickú bezpečnosť členských krajín. Toto všetko hovorím, pretože detailná analýza jednotlivých členských krajín nám dáva právo e, naše diskusie o emisiách e, od, e, posúvať ďalej. Zodpovednosť voči občanom. Dúfam, že Európska komisia ne príjme svoje rozhodnutie bez zohľadnenia stanovisko Európskeho parlamentu. Máme veľmi dôležité materiály správa pána Šimanského, na ktorej pracujeme a ja si myslím, že všetky tieto úvahy po Varšave by nás mali e, viesť k skutočnému zvažovaniu týchto faktorov. Nebuďme priambiciózni. Myslím si, že tieto ciele sú veľmi, e, veľmi lákavé, ale súťažíme s celým svetom. Predsa Karl Heinz Florenz ten e, e, tvrdí, že nemá slov. Chceš hovoriť, Karl Heinz? Nie. Takže kolega Gebrandy. Nepri, takisto neprítomný ani pán Jorgensen. Vynimočne, keďže e, vypadli rečníci, tak ešte vynimočne nám slovo dám kolegyni Suza, ale najprv ešte Linda McEwan. Prepačte, že potom bude oddelená s e, diskusia o námornej problematike, ale teraz mi povedali, že naše diskusie sa vlastne spojili, že nebude ďalšia rozprava. Mám totiž stanovisko pá, pána Arsenisa. To som si myslel. Takže potom do tejto diskusie nemám nič, ak bude ešte následná diskusia. Pani Súza samo bih se kratko htjela zahvaliti povjerenici na ovom izvješću nakon e, varšave. v svakom slučaju e, chcela by som poďakovať e, komis, pani za to ako nas informovala o, o Varšave. Ide o tému, ktorá je veľmi vážna a teším sa, že množstvo E, sa tu zúčastňuje veľa, veľa, veľa inštitúcií, hlavne výbor regionu. E, je to práve tu tá blízkosť k občanom a práve z tohoto dôvodu je veľmi dôležité, že je tu toto oznámenie. Povedali sme, že je tu množstvo e, pravidel v Európskej únii a povedali sme takisto, že že sa zameriavame na dohodu ku klimatickým zmenám. Ale ja by som chcela najprv hovoriť ešte o niečom inom. To, čo je, e, pokiaľ ide o čoraz väčšie e, námorné e, výletné lode, je to veľká, veľk, veľký priemysel, existuje veľa takýchto výletných lodí, ktoré, ktoré sú už po dlhé e, roky smerujú do Dubrovniku, ktorý je chránený UNESCO a emisie a znečistenie z týchto ľudí je enormné. A preto sa osobitne zaujímam o túto tému. Nedávno sme hovorili o mm, riešení námorných integrovaných otázok. Tu si želáme e, integrované riadenie. Súčasne vieme, že E, Jadranské more to nie je len EÚ, sú totiž aj krajiny e, v tejto oblasti, ktoré nie sú členmi EÚ. Takže nie sú podriadené tým istým pravidlám. Takisto je to otázka Turecka a e, lodí medzi Gréckom a Turecko. Ako zabezpečíme, aby tieto lode pod, mali rovnaké pravidlá? Ja som za, teraz za e, integrovaný prístup akým spôsobom teda nečlenovia EÚ, e akým spôsobom ich možno povzbudiť, aby nasledovali príklad EÚ, aby sa znížili e, skleníkové plyny v oblasti námornej dopravy. Rovnako tiež, či existujú konkrétne opatrenie na, na to, aby krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ, ich nasledovali. Aký by bol dopak takéhoto opatrenia? Takže či táto existuje, to je moja otázka na pani komisárko. Ďakujem, to bola posledná rečnička v našej rozprave a teraz dostáva slovo pani komisárka e, odpovedať na otázky. Ďakujem. Po tomto zasadnutí budeme hovoriť ešte o technickejších, odbornejších otázkach. Je tu tým z komisie, z odborníkov, Rikardovi Zeberovi poviem nasledovné, aby to bolo jasné. Chápem vaše obavy, že by sme nemali mať cieľ, nemali by sme mať tamto. To nie je tu. Toto je určite postupný prístup. Toto je prvý krok. Neviem, bez ohľadu na to, aký systém chceme, bez ohľadu na to, čo hovoril pán Skilakakis, potrebovali ste systém MRV. A práve toto e, e, nie je teda pred, e, nepredvída, aké budú ďalšie kroky s cieľom, aby sme mali reálny pokrok. Práve toto, preto toto je založené na rozsiahlých konzultáciách so sektorom pán Kalas a ja sme mali tri stretnutia na vysokej úrovni, kde sme mali zastupcov zo všetkých e, strán sektoru, všetkých zainteresovaných. A moje dojem je ten, že tuto navrhujeme systém e, bez kontroverzných e, otázok, pretože ľudia si tak, aj tak myslia, že to je citlivý spôsob kroku vpred nielen v Európe, ale tiež pret, e, pretlačenie IMO. Takže tu nejde o explicitné ciele. Toto je prvý krok, ktorý tu riešime. Takéto obavy vyjadril aj pán Skilakakis, pokiaľ viem, takisto vaše slova eh, k mechanizmom, či by mali byť založené na trhových eh, mechanizmoch a či by to mala byť páka. Takisto diskusia IMO. E, nie, je tu členstvo v IMO, ale ja by som vyzval členské krajiny EÚ, aby sa spojili a pracovali na tom. Je to dobrý pokrok, s ktorým prišli Spojené štáty. Takže my si myslíme, je tu dobrá šanca, aby IMO v tomto ohľade postupil, ale samozrejme členské krajiny musia tu zatlačiť. Hovorili ste, že sa treba čo najviac priblížiť k americkému plánu. Myslím si, že s nimi dobre spolupracujeme. Myslím si, že už tak konáme. Takisto ste povedali, že by sa malo pomáhať globálnym programom. To je presne naše zmýšľanie. Anna Rozpach sa pýtala, akú máme možnosť do určitej miery mať predstavu o emisiách e, skleníkových plynov. Nuž, my tu navrhujeme spotrebu paliva, budú tu k tomu dáta, budeme sa to snažiť e, poňať to čo najjednoduchšie, aby sme nevynachádzali nové administratívne bremena a chceme to založiť na tom, čo už je disponibilné. Ide tu o i väčšie, i menšie lode. Je tu o to väčšie riziko administratívneho zaťaženia. No a hovorili ste o tom, kde je záujem nuše on záujem prevádzkovateľa. Už teda sa toho netýka, ale myslím, že Máme dobré skúsenosti. Najväčší dánsky prevádzkovateľ má, má dobré skúsenosti s niektorými postupmi. No a samozrejme problém je, kto má motiváciu niečo urobiť. No a v tomto nie je žiadne financovanie, ale možno by ste mieli možno nejakými medzinárodnými hodnami nušia tomto návrhu sa nehovorí o žiadnom financovaní pani Švice o ľudia, viem, je to komplikované, tie rôzne, rôzne emisie. No a vy ste hovorili o Jadranskom mori. Myslím, že existuje dobrý model, alebo môžeme sa inšpirovať z nariadenie o Baltskom mori, kde sa regionálne slažili nie len s partnermi EÚ, ale aj s ostatnými nejaké sa zaoberať a riešiť tieto veci. Takže možno to by bola inšpirácia k tým medzinárodným rokovaniam. Ďakujem pekne Richardovi Zéberovi, ktorý pripomínal, že treba poukazovať s tým zaoberať. No a ja si tiež myslím, že potrebujeme, aby vlády, európsky poslanci, Súhlasím s vami, si to robiť neustále. No a tak som hovoril už na začiatku stručne, tiež si myslím, že musíme jasne hovoriť o problémoch. Dôvršia som mal pocit, že všetci naši priatelia s tými najzraniteľnejšími krajinami Skutočne mnohí z nich sa snažia ísť rovnakým smerom ako my. Oni chcú ambície v rokovaniach. Ale úprimne musím tiež povedať, že bolo znepokojujúce na tú skupinu potom zmýšľajúcich, ktorí eh, veľa času trávili tým a boli radi aby sme mohli eh, mať eh, to rozdelenie na prílohu 1, nie prílohu 1, no, no a každý, kto chce, aby sa klimatické zmeny eh, náležite riešili, povie, že to nie je možné, ak zachováme tú starú líniu. A to je to, čo, o čom hovorila pani Rozbach, financovaniu. Samozrejme, budeme musieť pomôcť a najmenej rozvinutým, najchudobnejším krajinám na svete, aby sa prispôsobili klimatickým zmenám a aby mali udržateľnejší rozvoj. Sme ochotní a práve teraz sa zaoberáme tým, ako využívať štátne financovanie, aby sme zvýšili aj súkromné, súkromné investície do tých najchudobnejších štátov. Ale niektoré z tých najrozvinutejších krajín, z tých rozvojových krajín, to nemôže byť len o financovaní. Rýchlo rastúce hospodárstvo to nie je problém financovania. Budú musieť k tomu prispieť a budú musieť prieť vlastné záväzky, takže musíme to povedať úplne jasne a dúfam, že nebudeme musieť venovať príliš veľa času pred Parížom tým, aby sme neustále opakovali, všetky inštitúcie, či ten firewall obnoviť alebo nie. Nie, nepotrebujeme žiadne ďalšie bariéry, potrebujeme vybudovať režim do budúcnosti, kde budú prispievať všetci z nás. Samozrejme nie rovnako, niektorí budú musieť prispievať inak ako ostatní a bude to musieť byť diferencované. Ale tá diferenciácia nebude na tých, ktorí boli rozvinutí v roku 1992 povedané, že vy to musíte urobiť a ostatní dobrovoľne. K tomu, čo povedala Linda McEwen, ste hovorili o tých nákladoch a rok 2030. No a hodnotenie dopadov, ktoré pripravujeme, je skutočne o viacerých cieľoch, koľko ich potrebujeme, bude viacej také interakcie medzi nimi, úroveň ambícií, ale rovnako to bude o nákladoch na energie. Bude tam analýza o nákladoch na energie. Pracovný aspekt tam bude reflektovaný bude v tých cenároch, efektivita, noviteľné zdroje, ktoré viacej miestno a samozrejme konkurencieschopnosť bude súčasť tejto diskusie, ako využívať klimatickú politiku a energetickú politiku a pomoc inováciám. Energetická závislosť. E, Európa je na ceste zvyšovania energetickej závislosti. Minulý rok sme potrebovali 545 miliard eur na dovoz fosílnych palív. To boli peniaze, ktoré šli do Ruska, Kataru, Sádskej Arábie, namiesto toho, aby sme ich investovali Veľkej Británii, Nemecku alebo Polsku. Takže to bude tiež súčasťou príprav. No a na záver podpory, podpora obnoviteľných zdrojov, tiež sa pripravujeme na to, ako to urobiť nákladovo efektívnejšie. Myslím, že tí z nás, aby obnoviteľné zdroje e, ďalej rástli, musí prejaviť veľký záujem nie príliš eh, provedno. A keď budeme mať eh, technológie, tak niektoré z obnoviteľných zdrojov eh, budú už vyspelé, tak nemôžeme ich stále podporovať, takže potrebujeme flexibilnejší a dynamickejší spôsob financovania, takže toto všetko bude súčasťou, ale rovnako musím povedať, že jedna z vecí, ktoré sa ja budem snažiť dosiahnuť, je veľmi jasne povedať, čo je faktom a čo sú len mýty. Viem, že vo Veľkej Británii sa hovorí o tom, že priemerná domácnosť mala náraz 112 libier nákladov za energie. A to je veľa, ak ste rodina v Manchestri, ale je to kvôli klimatickej politike, ekologickým politikám. Viem, že sa uskutočnilo vypočutie v britskom parlamente náklad na energetickú infraštruktúru, veľkoobchodné ceny, to je približne 35 eh, líbier z tých 112. No a to pani veľký priestor, veľkú medzeru, takže dúfam, že energetické koncerny si dobre rozmyslia odpoveď. No a záverečná vec. Potrebujeme nákladové efektívne systémy. Potrebujeme takú klimatickú politiku. Myslím, že s tým všetci súhlasia. Ale jasne treba povedať tiež, bude len jeden parameter, že potrebujeme najlacnejšiu energiu, tak vieme, čo to znamená. To znamená viac uhlia. No a Takže treba jasne povedať, jasne povedať, že musí byť jasné, že prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo nie je zadarmo, ale z dlhodobého hľadiska sú tam mnohé benefity. No a keď je ťažké vysvetliť práve toto, aby to ľudia pochopili. No a na záver reakcia na pána Šimanského, ktorý hovoril o tých, ktorí že vynú veľké snahy. To je jeden z elementov, že keď hovoríme o kritériách a indikátoroch, máme hodnotiť, čo je teda čo nie, tak eh, samozrejme že byť potrestaný v tom režime, ak ste boli prvý z tých, ktorí prišli na zmeny. My sa snažíme, aj tých z nás, ktorí urobili veľa, budeme musieť urobiť viac. Dôležité však je, ako presvedčiť všetkých a tam sa bude ešte intenzívne bojovať v nadchádzajúcich dvoch rokoch. Ďakujem predseda. Ďakujem pekne. Connie Hedegaard za reakcie a odpovede na položené otázky. Želám veľa úspechov do budúcich týždňov na ceste a rokov na ceste do Paríža. Musí to byť úspech, treba niečo dosiahnuť. No a na ceste do lepšej budúcnosti, čo sa týka klímy, ale aj čo sa týka hospodárskej situácie. Pretože všetko je to spolu prepojené. Ďakujem pekne. So, und jetzt wollen wir uns der handwerklichen Arbeit wieder... No teraz eh, poďme späť k tej remeselnej práci. No a teraz prejdeme k správe kolegu Skila Kakisa. A budeme hovoriť o tom, ako budeme regulovať eh, námornú dopravu. Návrh komisie bol predložený. No a slovo dostane spravodajca, aby nás uviedol o témy. Nech sa páči. Pán Skilakakis. Ďakujem pekne, ja to poviem veľmi stručne, pretože v predchádzajúcej debate som už hovoril o mnohých veciach, takže ja len doplním pár, pár vecí, ktoré budú užitočné. No a jedna vec, ten všeobecný všeobecný úvod, to už som spravil, takže prejdem špecifickým detailom. No už aké detaily zverejníme. Ja navrhujem, že treba zverejniť všetky údaje, ale, ale na mne, čo sa týka názvu lode a spoločnosti. No a to poskytne všetky nevyhnutné informácie pre otázky efektivity. No a, no a ušetri nám to mnohé zavádzajúce diskusie, ktoré môžu uškodiť celému procesu, pretože treba pochopiť, že energetická efektivita lode je veľmi komplexná otázka. Nie je to len palivo alebo náklad, energetické účinnosť, eh, má na vplyv počasie, prúdy, morské prúdy a čas, eh, ktorý prešiel im než letia do prístavu po oprave tá loď má veľa vyššiu energetickú účinnosť. No a drahá účinnosť je dôležitejšia v mnohých prípadoch, takže uvedem príklad. Na ceste z Francúzska do Alžírska tam ste naložení naložený plno, pretože Alžírsko veľa eh, dováža, ale naspäť pôjdete prázdny, pretože eh, Alžírsko vyváža len zemný plyn v plynovodoch. No a ďalej, ako budeme meniať, merať energetickú účinnosť ako hmotnosť, alebo ako masu, pretože účinnosť je úplne iná. Keď mm, je ťažká, ale mnohé, mnohé veci, ktoré lode prepravujú, majú len veľký objem. Ale nie sú také ťažké. No a, a preto Američania AMO predložili 3 postupné návrhy. Po prvé pre transportné práce, druhé S a posledný na základe toho, čo chceli pochopiť, ako to spravia, to je na základe času strávna na mori. Ja navrhujem, aby sme v našom meraní zachovali ten čas strávený na mori, pretože to je relevantné, môžeme to založiť. Náklad myslím, že nedosiahne, nepodarí sa nám dosiahnuť e, lepšie z hľadiska energetickej účinnosti. No a pretože nechcem hovoriť o špecifikách, ja si chcem vypočuť tiež názor komisie. Ja si myslím, že zlučeniny uhlíka, emisie, a treba zvažovať, nie je to ľahké na meranie, ale na tej štúdii, o ktorej hovoríme, v Európskej environmentálnej agentúre, tak majú pozitívne a negatívne efekty, ktoré sú rovnako dôležité ako CO2. A vysokými premenými. Takže keď tiež eh, zlučenie uhlíka priamo súvisia s tým, ako sú konštruované motory. Môže byť budované na viac NOx, nie CO2 a naopak. Takže na základe tej nestoty, ktorú máme, a to je pomerne veľké, hlavne pozitívne hľadiska NOx, kde redukujú metán, myslím, že je dôležité merať. No a na rozdiel od sulfátov, rastlo tak zlúčeniny na X ďalších 20-30 rokov zvýšia, takže myslím, že to treba tiež zvážiť. No a ja som nenavrhol čierny uhlík a čierne uhlie z jedného dôvodu, pretože ani nie sú dostatočne dôležité. ako znečistujúce látky, takže ja navrhujem šíriť CO2 a ďalej doplniť X a technický stav, no a no a je druhé, pretože toto sú dve hlavné veci, ktoré dávajú nejaký zmysel. Dobre, ďakujem pekne. A teraz sa dostanú slovo zástupcovia tieňových spravodajcov, takže poprvá prvá dostane slovo Linda Evan, potom Karol Schlitter a potom Anna Rozbach. Linda, nech sa ti páči. Ďakujem za slovo. Kolega tu nemôže byť, tak mám požiadala, aby som sa vyjadrila za neho, nemôže, ospravedlňuje sa. Takže poprvé, k tomu, čo povedala komisia pre tie oxidy dusíka, to som počula, ale kryto kolega hovorí, že vítá že by uvítal rozsah, rozšírenie rozsahu pôsobnosti e, nariadenia aj na tieto zlúčeniny, pretože by mali byť merateľné alebo merané aj iné látky než CO2. Je skeptický ohľadom e, vypustenia tej časti e, o e, náklade na lodi. Potrebujeme presné údaje v súvislosti s účinnosťou každej lode. A keby sme vypustili túto časť, tak to by, pod, to by hrozilo trh. A Chceli by sme ľuďom pripomenúť, že časť priemyslu podporuje túto časť. Väčšina z nich je, väčšina týchto údajov už je pripravená napríklad na účely daňového prehlásenia. Čo sa týka vypočítania spotreby paliva, tak je treba zdôrazniť, že nie všetky tieto výpočty sú rovnako presné. Myslím si, že by sme sa mali pohnúť kupredu a vybrať tie najsofistikovanejšie, najpresnejšie metódy. Podporujeme delegované pravomoci pre komisiu, pretože len čo sa rozhodne na úrovni IMO, tak by sme sa mali stať súčasťou medzinárodného systému a to by potom bolo prostredstvom delegovaných aktov rozhodnuté. Ďakujem, Karl Schlitter. Áno, my máme rovnaký problém. Taktiež nehovoríte za kolegyňu, ktorá to nie je. Alebo on tu nie je, taktiež víta e, zníženie toho tonážneho Prahu, ale myslíme si, že nestačí len monitorovať a ohlasovať, to je dobrý krok prvý, ale chceme, aby to bolo súčasťou systému ETS, tak ako parlament hlasoval v roku 2008, už tedy sme sa dohodli, že pokiaľ do roku 2011 IMO toto nezavedie, tak to zavedieme my a týchto požiadavek sa naďalej držíme a chceme to vidieť ako súčasť tohto nariadenia. Pokiaľ rada nie je pripravená to zaviazť hneď, tak by sme mali komisii dať len krátku lehotu na to, aby to tam zahrnula, pretože na tomto sme sa dohodli už, keď sme sa s radou dohodli na klimatickom balíčku. Taktiež mám alergiu na dôvernosť, takže čo týka pozmeňujúceho návrhu 59, tak ten sa mi nepáči. Dôvernosť by vždy mala byť výnimkou, vždy, keď je to len potrebné a nevyhnutné. Takže myslím si, že tento dokument by neobsahoval mm, žiadne také veľmi dôverné informácie, takže myslím si, že mm, by sme zverejnením nenarušili žiadne plány nejakej veľkej spoločnosti. Alebo teda ináč ďakujem a teším sa na ďalšie rokovanie. Ďakujem a na rozbách. Ďakujem za slovo. Ja osobne súhlasím so spravodajcom, ale hovorím o v mene Kelegena, ktorý je stenovým spravodajcom a nie je tu a on má iný názor než ja. Takže teraz to, čo chce povedať on. Komisia navrhuje, aby lode, ktoré prekročia určitú prahovú hodnotu, boli zaregistrované. Ja si myslím, že to nie je takto úplne rozumné. Malo by to platiť aj pre e, lode, ktoré sú menšie než tých 400 priestorových tón. Takže už aj menšie lodi sa snažia obmedziť vylučovanie e, zbytočných emisí CO2. Taktiež si myslíme, že by sa to malo týkať aj iných emisí než CO2. Tieto, táto, tieto dva body spôsobia veľkú záťaž lodiam aj úradníkom, ktoré to budú musieť kontrolovať. A myslíme si, že táto záťaž by poviedla potom k tomu, že tam pribudne nezákonné jednania podvody, pretože sa to dá zle kontrolovať. No a taktiež lode, ktoré ktoré podnikajú veľa krátkých ciest, tak tam by bol problém, keby sa pri tej každej ceste mali merať emisie CO2. Ďalej. Hovorili ste o téme, o ktorej by sa mali ešte diskutovať. Mali by sme meriať, merať nejakým iným spôsobom, než ako je to teraz stanovené. Ďakujem ešte komisia a potom spravodajca. Ďakujem. Ďakujem aj tým, čo sa vyjadrili k správe. Myslím si, že našom návrhu je dôležité to, že ideme v súlade s medzinárodnými procesmi, to zúraznila aj komisárka. máme skutočne umiernený a konštruktívny prístup a rešpektujeme hlavné princípy stratégií a stratégie IMO. Chcem sa vyjadriť predovšetkým k tým ohlasovaným informáciám. Transparentnosť je jedným z kľúčových cieľov. Chceme zvýšiť meru transparentnosti a tom monitorovanie, ohlasovanie a overovanie vo veľkej miere je takým spúšťačom ďalších e, rozhodnutí obchodníkov aj spotrebiteľov. A toto všetko povedie k energeticky účinnejším, e, e, účinnejšiemu správaniu. Taktiež sa často hovorí o spotrebe paliva pokiaľ na určitú vzdialenosť vezete určitý náklad, tak vylúčiť náklad zo spisu by znížilo e, informatívnu hodnotu tých výsledkov. Do určitej miery je to komplexný proces, vyžaduje si určité skúsenosti, avšak aktéry v tomto vlodnej doprave sú zvyknutí už preučili rozhodovania zbierať informácie a údaje. Čo sa týka údajov o náklade, tak tie by nemali považované za obchodne citlivé, pretože hovoríme len o každoročných agregátoch. Nebudú sa monitorovať a ohlasovať žiadne konkrétne čísla konkrétnych ciest lodí. Takže tí ľudia, ktorí budú mať k prístup k týmto údajom nebudú mať v podstate informácie o nejakých konkrétnych nákladoch na konkrétnych cestách. Už dnes z právneho hľadiska sa, alebo z bezpečnostného hľadiska sa vyžadujú takéto údaje. No a monitorovanie už z veľkej časti prebieha. Keď sa pozrieme na súčasne prebiehajúce diskusie v súvislosti v rámci IMO, v súvislosti s energetickou činnosťou, tak taktiež hovoria o náklade. Pretože vyňať nákladu, vyňať náklad z rozsahu pôsobnosti nariadenia by e, viedlo k tomu, že by bolo veľmi ťažké ďalej viesť rozhovory a rokovania a bolo by to prekážka účastníkom medzinárodnej diskusie. Čo sa týka publikácie anonymných údajov, tak samozrejme transparentnosť je pre MRV zásadná. Chceme zaručiť, že MRV samo o sebe už nám umožní vytvoriť potrebné stimuly v tomto sektore, aby sme dosiahli naše politické cieľa v rámci EÚ. Porovnateľné a spolahlivé informácie o energetickej účinnosti môžu spôsobiť, že energetická účinnosť bude taktiež súčasťou obchodného rozhodovania. A informácie, ktoré máme teraz v dispozícii, nie sú ani spolahlivé, ani porovnateľné. Nemáme stanovené pre tento sektor žiadny štandard, žiadne štandardy. A o tomto sa diskutuje v rámci IMO Hovorí sa tam o dvoch koncepciách. Predovšetkým využívať teda tie základné hodnoty pre jednotlivé lodné kategórie alebo využívať špecifické e, tieto základné hodnoty pre jednotlivé sektory. Bolo by príliš skoro jednu si to koncepciu už vylúčiť a akékoľvek predčasné rozhodnutia na európskej úrovni by ohrozovalo medzinárodné diskusie a dôležitú úlohu Európy v týchto rozhovoroch. Čo sa týka rozsahu pôsobnosti a jeho rozšírenia na iné znečistujúce látky, my sme boli pragmatickí a myslím si, že hovoríme o relevantných aspektoch. Chceme, aby lode operovali náklad, úč, nákladovo účinne, účinným spôsobom. Emisie CO2 na loď sa dajú ľahko vypočítať na základe dostupných informácií v súvislosti so spotrebou paliva a tieto informácie sú taktiež dostupné pre väčšinu lodí. Čo sa týka metód monitorovania CO2 nebudú, tieto nebudú fungovať v prípade merania oxidov uhlíka. je to žiadnu pridanú hodnotu, pokiaľ to budeme porovnávať s výsledkami analýz a štúdií, pokiaľ by sme chceli do tohto monitorovania a ohlasovania zakomponovať nejaké nové látky, to by si vyžadovalo ehm, inštaláciu nákladných zariadení. Takéto zariadenia sa momentálne vyvíjajú, pracuje sa na nich a máme s nimi dobré skúsenosti, avšak je to trochu experimentálne, pretože na palubách lodí sú často tvrdé podmienky, nemáme s tým praktické skúsenosti a nemáme ani presné informácie ohľadom nákladov. Niektoré odhady hovoria, že zariadenie, ktoré by nám umožnilo monitorovať oxidy uhlíka, by mohlo obnášať viac než 100 tisíc eur na loď. Takže pre tento sektor by potom bolo ťažké začať praktikovať tie princípy monitorovania, ohlasovania, overovania. A my samozrejme uznávame, že monitorovanie všetkých znečistujúcich látok je extrémne dôležité. A sme pripravení ich zaintegrovať do procesu, pohneď až čo to bude hospodársky realizovateľné. Komisia samozrejme sa v tomto zmysle už aj vyjadrila. Ďalej, čo sa týka nižších právnych hodnot, ako o tom hovoril správodajca a niektorí ďalší rečníci, tá práva hodnota 500 tón je dobrou hodnotou a skutočne je to primeraný, primeraná práva hodnota, pretože pokiaľ znižíme túto hodnotu, tak sa to miesto 55 lodí bude týkať viac než 90 lodí celej flotily. Ale v podstate to prinesie meranie menej než 10 per, ďalších percent e, emisí. No a spravodajca tu mal určitý návrh v súvislosti s nižšou hodnotou. To bolo v súlade s diskusiou v IMO, avšak nižšia hranica by taktiež zvýšila náklady pre sektor z odhadovaných 80 miliónov eur na 148 miliónov eur. A malo by to aj väčší dopad na malé stredné podniky. Na záver by som sa chcela ešte krátko vyjadriť tomu, čo povedala Linda McEwan a zelení spravodajcovia. Je pravda, že v roku 2008 Rada a parlament vyzvali komisiu k, náveru, k návrhu, ktorý by viedol k zniženiu emisí skleníkových plynov z lodí. Mohli by sme to zahrnúť do ETS, avšak medzi tým sa stalo veľa dôležitých vecí v rámci IMO vo forme návrhu o monitorovaní, o hlasovaní, o verovaní. Experti o tom teraz diskutujú, chcú, aby to všetko prebiehalo v globálnom meradle. No za takýchto podmienok je dôležité, aby EÚ bola súčasťou toho globálneho procesu tak aby sme mohli čo najlepšie prispieť svojou expertízou, aktívnymi krokmi. A predovšetkým v tomto kontexte mať, je dôležité mať e, robustný prístup v oblasti monitorovania, overovania, ohlasovania, pretože to nám umožní prispieť rozhovorom alebo ich viesť v rámci IMO. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme komisii za toto tieto obšírne odpovede. No a teraz ešte dostáva slovo pán Skilakakis. Len stručne. Čo sa týka diskusí v IMO, Američania v poslednom dokumente nehovoria o týchto prepravných prácach. Pokiaľ to tam zahrnieme my, Američania to tam nezahrnú, tak my buď budeme musieť zmeniť naše MRV, vyňať tieto transportné práce, to by mohlo byť veľmi ťažké, alebo by sme museli mať dve MRV, jedno globálne a jedno európske. To by nebolo dobré, pretože naopak by to bolo veľa jednoduchšie. Pokiaľ IMO alebo Američania sa všetci dohodnú, že tam dajú aj tu trans- tie transportné práce, tak to potom nebude politicky ťažké to naopak zmeniť z našej strany. Po druhé, pokiaľ dostaneme anonymne všetky tieto údaje, tak budú spolahlivé a porovnateľné. Pretože tá spolahlivosť spočíva v tom, že dostanete presné meno lode alebo spoločnosti. Ale potom nebudú prebiehať zavádzajúce útoky na niektoré spoločnosti alebo lode kvôli tomu, že nie sú účinné pretože z dobrých dôvodov predsa cestujú určitou trasou. Možno sa vyhýbajú zlému počasiu alebo nejaké iné dôvody. Pokiaľ chceme vytvoriť index energetickej účinnosti, tak ho takto aj nazveme. Nenazvime ho meranie CO2. Nazvime ho energetická účinnosť lodí. My tu teraz sa snažíme urobiť jednu vec, no a potom na druhej strane sa snažíme urobiť aj druhú vec. Ale energetická účinnosť, to je to dôležité, nie? Takže ten princíp, že znečisťovateľ platí, to je to, čo musí byť uplatňované. Ten predsa nemôžeme vypustiť. Pokiaľ sa chceme zabrať energetickou účinnosťou, a tak potom by tento princíp mohol odtiaľ vypadnúť. Toto nariadenie sa snaží zaberať hlavne energetickou činnosťou. A čo týka toho princípu, znečisťovateľ platí, ten tam proste niekde zmizne a myslím si, že to by sa nemalo stať. Takže skutočne tu mám na to veľmi radikálny názor. A na záver, rozsah pôsobnosti. Nede o tých 10%. Ide mi o to skreslenie pokiaľ tam nebudú spadať všetky tie malé lode, tak potom si predstavte nejaký úzol, napríklad v Stredozemnom mori. Ľudia to robia tak, že veľké lode tam nebudú prechádzať, malé lode budú chodiť do európskych prístavov a tam budú vykladať náklad, ale my to nechceme. Nechceme žiadne narušenie situácie. Takže prosím, chcel by som to poňať takto viac zo široka. Ďakujem. Ja som to povedala kolegovi, že mám také deja vu, to je úplne rovnaká diskusia, ako už sme diskutovali ohľadom lietadiel. Čo sa týka tých úzlov, tak myslím si, že ešte ďalšie také budú nasledovať. Dobre, tým sa dostávame na záver diskusie. Lehota pozmenia pozmeňujúce návrhy je 4. decembra na obed o 12. Potom budeme o nich diskutovať 22. januára. Hlasovať budeme 30. januára a snáď potom v apríli ako aj pri, rovnako v prípade os- ostatných mnohých správ. Budeme o tom hlasovať na plenárke. Dobre, takže všetkým ďakujem, ktorí tu s nami diskutovali alebo zastupovali neprítomných kolegov. Uvidíme sa po obede zás s bývalým ministrom životného prostredia z Polska, ktorý je teraz odpovedný len za otázky e, e, rokovaní COP ochranu klímy, takže môžete s ním od tretej po obede diskutovať. Dobrú chuť.